Bonjour euh, tout le monde. Nous allons commencer notre euh, réunion. Príjemné popoludne. Takže pristúpme k našej schôdzi. Ako prvý bod je schválenie programu. Ak nie sú žiadne pripomienky alebo námietky voči programu, tak považujeme náš program za schválený. Dostali ste k dispozícii zápisnicu zo zasadania 3. septembra 2012. Máte k tomu nejaké pripomienky? Ak áno, chcela by som vás poprosiť, aby ste ich oznámili do konca do schôdze sekretariátu. Ak nebudú žiadne pripomienky, považujeme zápisnicu za schválenú. Čo sa týka vašich dokumentov, máte tam aj schválenie a odporúčaní koordinátorov. Je to z 18. septembra 2012 ak máte k tomu nejaké pripomienky, komentáre, tak musíte to oznámiť sekretariátu tiež pred koncom tejto schôdze. Čo sa týka oznámení, nemám vlastne žiadne. A teraz sa dostávame k oznámeniam komisie. Má vôbec komisia niečo, čo by nám mohla oznámiť? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by sme vám oznámiť jednu vec. V júni som bola na vašom výbore, išlo tu o štyri veľké oznámenia, ktoré sa týkajú vašej práce, išlo tu o prechodné ustanovenia ohľadne sociálnej ochrany, išlo tu o organizácie, ktoré sú, sú organizované našimi občanmi. Tento materiál sa schválil. Potom, čo sa týka sociálnej ochrany, tak sa to schválilo už v polovici augusta a potom išlo aj o oznámenie, ktoré sa týka e, ďalších aspektov, to je z 3. októbra, no a potom občianská spoločnosť, to bolo z 12. septembra. Môj kolega e, zastupuje DG Echo a ten by sa mohol vyjadriť k oznámeniu odolnosti. No a e, chcela by som povedať, že existuje aj nové oznámenie, ktoré sa aktuálne pripravuje. A tu ide o prácu, ktorá sa týka spolupráce s miestnymi lokálnymi organizáciami v prospech rozvoja a tu vlastne ide o to, aby sa viac zapojila táto práca miestnych a lokálnych združení, aby e, zorganizovali think tanky a aby sa v rámci toho realizovali myšlienky, ktoré sa týkajú rozvojovej spolupráce. No a teraz, ak dovolíte, by som e, dal slovo kolegovi. Nech, áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na dva te- texty, ktoré boli schválené od posledného vášho zasadania výboru tu ide o e, vec, ktorá sa týka e, dobrovoľníkov v Európskej únii. Bolo to schválené 19. septembra. Komisia prišla s touto iniciatívou, ktorá vyplýva z ustanovení Lisabonskej zmluvy. Dobro, táto dobrovoľná iniciatíva Európskej únie podľa nášho názoru rozšíri e, hodnoty a solidaritu Európskej únie s ľuďmi, ktorí sú v núdzovej situácii, posilníme našu kapacitu riešiť humanitárne krízy, budeme dostatok dobrovoľníkov a takýmto spôsobom budeme môcť posilniť e, odolnosť e, zraniteľných komunít a takto je možné zlepšiť ich každodenný život. Chceli som ešte povedať, že bolo to navrhnuté v rámci e, bežného postupu. Diskusia na rade sa začína teraz a samozrejme veľmi radi budeme s vami spolupracovať v rámci tohoto návrhu na vašom výbore. Čo sa týka tohoto e, ďalšieho návrhu. Tu ide o viacročný finančný rámec, tu ide o to, aby e, to vstúpilo do platnosti 1. január 2014. Ešte pár slov k e, tomu oznámení o odolnosti. To je oznámenie, kde vlastne vyhodnocujeme našu prácu s regiónom rohu Afriky tam ide o alžírskú iniciatívu a tak ďalej. Snažíme sa zistiť, akým spôsobom by sme mohli ešte lepšie e, pracovať, aby sme mohli anticipovať krízy a podporiť prevenciu. V e, závere toho oznámenia 10 krokov, ktoré navrhujeme, akým spôsobom je možné posilniť takúto odolnosť týchto krajín. No a posledný z týchto krokov je to, že tu máme akčný plán, ktorý sa týka prvej časti roku 2013. Ďakujem pekne. Mm, nedostali sme žiadne otázky, ktoré by sme chceli povedať komisii, takže teraz sa dostaneme vlastne k prvému bodu nášho programu a tu ide o výročnú správu alebo stanovisko k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2010 eh, a politika Európskej únie v tejto oblasti. Pán Kožušník je autorom eh, stanoviska. A nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Žiaľ, nemám nemám tlmočenie do češtiny, tak si vyberiem jazyk Cervantesa, ktorý sa najviac páči. Señoras y señores, muchas gracias. Uh, uh, yo quisiera en primer lugar agradecer... Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, najprv by som sa chcel srdečne poďakovať všetkým tým, ktorí so mnou spolupracovali na príprave tohoto dokumentu. Boli tam zastúpené takmer všetky politické skupiny. Dostal som komentáre od väčšiny z vás, asi aj keď nie od všetkých. A všetko som sa snažil zapracovať bol vypracovaný aj návrh. Máte k dispozícii ten návrh stanoviska a ja by som ešte chcel zdôrazniť dva dôležité body. Myslím si, že je dôležité o tom hovoriť. Sú to dva body, ktoré e, naznačujú to, aký je dôležitý tento dokument. Dôležitý je ten princíp tej mekej síly, to je veľmi dôležité z hľadiska európskych inštitúcií. No a v posledných rokoch si musíme uvedomiť, že vplyv Európskeho spoločenstva je coraz väčší. Potom tu je ďalšiu tému, ako napríklad pozorovateľské misie pri voľbách, potom tu ide o ľudské práva a tak ďalej. Podľa môjho názoru Jednoducho sa musíme snažiť odviesť ďalšiu prácu, musíme ďalej na tom pracovať, musíme sa snažiť dosiahnuť to, aby sme neboli tak povediac osamotení, keď v Štrásburgu v vo štvrtok po obede diskutujeme o takýchto veciach. No a potom ďalšia vec, ktorá sa týka efektívnosti. Tu ide o efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov, čo je veľmi dôležité práve v čase krízy. Takže tie finančné prostriedky, ktoré sa využívajú pre niektoré regióny, tak musíme byť samozrejme konzekventní a musíme pracovať tým smerom, aby sme dosiahli výsledky a preto je dôležitá transparentnosť. Ja som otvorený návrhom, veľmi rád by som s vami viedol rozprávu a chcem sa srdečne poďakovať všetkým za spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostanú slovo poslankyni poslanci, ak by sa chceli k tomu vyjadriť. Najprv pán Svensson. Tak sa Ďakujem pekne pani predsedníčka. Ďakujem pekne za výborné stanovisko. Ja som tieňový spravodajca našej politickej skupiny a vlastne nemám veľa čo dodať tomu, čo bolo uvedené v texte. Možno ten článok 2 by ešte mohol poukázať na European Endowment for Democracy, čo je veľmi dôležitý nástroj. No a možno ešte predložím pár drobných pozmeňujúcich návrh, aby sme ešte posilnili niektoré časti textu. Uh, lebo chceme naznať e, zosuniť niektoré oblasti, ale v celku by som chcel povedať, že ten text je skutočne veľmi dobrý. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo má teraz SVČ. Je tu zastúpené SVČ? Mal by to byť Micha- pán Mikael Svon. Nech sa páči. Takže dobre, keď tu nie je pritomný, slova má komisia k tomuto stanovisku. Pán Valdibrini, nech sa páči. Ani ten tu nie je prítomný. A, tu som, ak dovolíte. Ďakujem pekne za to, že ste mi udelili slovo. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za jeho komentáre a za jeho prínosnú prácu. Ja ako zastupca komisie by som chcel zdôrazniť tú skutočnosť, že bod číslo 2 tohoto návrhu a to posilnenie nástroja pre podporu demokracie Human Rights Worldwide, ako iste viete, prebieha aktuálna diskusia o niektorých nových prvkoch v rámci nariadenia a ehm, čo sa týka Európskej nadácie pre demokraciu. Takže tu ide o to, aby sa podporovali organizácie, e, jednotlivé drobné organizácie a aby tam boli granty, ktoré môžu prispieť tomu, aby naša pomoc e, zabezpečila väčší vplyv, aby sme mohli lepšie reagovať. No a potom ešte ide aj posilnenie voľbných pozorovateľských misií a o tom tiež aktuálne prebieha diskusia. Z hľadiska komisie by som chcel ale povedať, že tá, táto, toto stanovisko, tá správa je z nášho hľadiska dobrá. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Svon náhodou neprišiel. Dobre. Takže by som chcela pripomenúť, že lehota pre pozmeňujúce návrhy k tomuto stanovisku je do 11. oktobra a Možno pán Kožušník by ešte chcel na záver vystúpiť, nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si, že to nie je nevyhnutné, ak teda už sú stanovené lehoty pre pozmeňujúce návrhy, tak samozrejme môžeme na tom pracovať a potom predložíme príslušné stanovisko. Ďakujem pekne. Merci. Le prof... Ďakujem pekne. Ďalší bod nášho programu je stratégia Európskej únie pre roh Afriky a je to naša podpredsednička pani Michelle Strifler, e, e, ktorá je spravodajkyňa pre tento materiál. Ešte predtým, ako jej dám slovo, chcela by som medzi nami privítať zástupcov etiópskeho vyslanectva, ktorí sa, chceli zúčastniť e, našej schôdze pri tomto bode. Je to pán Tiferi Vesta, ktorý, je, ktorý zastupuje e, veľvyslanectvo. Pani Strifler, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Ja by som vám chcela prezentovať návrh stanoviska pre stratégiu EÚ oblasti rohu Afriky. Iste viete, že tento región je veľmi dôležitý z geostrategických dôvodov pre Európsku úniu a to znamená, že Európska únia už eh, dlhú dobu vlastne sa snaží udržiavať kontakty a ich rozvíjať a ide o to, aby sme pomohli obyvateľom tohoto regiónu, aby vlastne vyšli z chudoby a aby sa zapojili do hospodárskeho rozvoja. V posledných rokoch sa do, došlo k určitým udalostiam v regióne, došlo k významnému rozvoju tohoto regiónu a veľmi dôležité je podporovať mierové aktivity a, a blahobyt. Dôležité je do týchto procesov zapojiť miestne vlády a tak rada v roku 2011 schválila strategický plán pre roh Afriky. Ide tu o posilnenie multisektorálnej spolupráce s týmto regiónom. To znamená, že tu sa definujú tie prostriedky, ktoré sa majú využiť na to, na implementáciu, a to by sa mala implementovať stratégia pre tento región. Ide tu o spoluprácu s rozličnými organizáciami, ako napríklad Africkou úniou a ďalšími. Stanovujú sa tam aj ciele. Poprvé, ide tu o to, aby sa vytvorili e, dobré politické štruktúry, potom ide o prevenciu konfliktov, respektíve riešenie prípadných konfliktov a po tretie, Ide tu o boj proti rizikám, ktoré znamenajú významnú záťaž pre daný región a po štvrté ide o podporu hospodárskeho rozvoja a boj proti chudobe. Potom ide o hospodár, podporu hospodárskej spolupráce v regióne. A na to, aby sa mohla koordinovať táto snaha, tak e, od 1. januára 2012 má Európska únia špeciálneho zástupcu pre tento región, je to pán Alex Rondos. On sa zaoberá týmto regiónom, snaží sa zaoberať témami, ako je riešenie konfliktov, ale aj pirátstvo a snaží sa zabezpečiť e, aj stabilitu v Somálsku. Takže ja vítam celkový ten strategický rámec, lebo je veľmi dôležité, dôležité že takýmto spôsobom potom naše pôsobenie na vonok pôsobí koherentnejšie a myslím si, že ten prístup, ktorý sme mali doteraz, bol veľmi rozpoltený úsilie išlo rozličnými smermi a teraz tu máme novú stratégiu, samozrejme ešte nová, nemáme ju dostatočne dlho na to, aby sa nám podarilo merať e, jej výsledky, aby sa nám podarilo ju posudzovať. Komisia v roku 2011 opätovne poukázala na to, že jednoducho by sa mal na, prerušiť ten začarovaný kruh, ktorý sa týka chudoby v Afriky. Ide o to, aby táto stratégia prepojila humanitárnu pomoc, rozvoju pomoc a takýmto spôsobom by sa mala posilniť odolnosť celého regióna, samozrejme jeho občanov, voči krízam budúcnosti. Ja si želám, aby tá odolnosť e, sa samozrejme podporila zo strany Európskej únie. Je tu iniciatíva, ktorá sa volá SHARE. Myslím si, že je to výborný nástroj na to, aby sa humanitárna pomoc prepojila s rozvojou pomocou. Takéto iniciatívy zatiaľ je veľmi ťažko hodnotiť, čo sa týka regionálneho úsilia v oblasti posilnenia stability a boja proti pirátstva. Sú to samozrejme zložité aktivity, ale musíme si uvedomiť, že vlastne na prvom mieste je boj proti chudobe. Európska únia ako najvyš, najväčší poskytovateľ rozvojovej pomoci na svete musí aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu. Tu spomeniem ako heslo misiu Atalanta a tu ide o to, aby Európska únia v tejto oblasti vykonala podstatne viacej krokov na to, aby sa podarilo narušiť ten začarovaný kruh chudoby, anarchiu a chaos. Samozrejme táto stratégia e, musí sa zameriavať na tento región a zároveň musíme zohľadniť aj to, že je tu určitý vplyv cez hranice na ostatné štáty regiónu. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a slovo dostávajú teraz poslanci, ktorí by sa chceli k tejto správe vyjadriť. Ak sa nechce vyjadriť nikto, tak slovo dostane zástupca ESVČ, pán Dietmar Chrysler. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za to, že sme dostali príležitosť zúčastniť sa vašich rokovaní. Ja som zástupca vedúceho pre oddelenie geografické rozdelenie pre africký roh. ESVČ spolu s Európskou komisiou súčasne pripravuje revíziu implementácie stratégie pre africký roh. My zapájame osobitných predstaviteľov Európskej únie pre Sudán, Južný Sudán aj africký roh. PS dostane túto správu budúci rok, aby mohlo iniciovať proces revízie. Vykorenie chudoby jeden z hlavných cieľov strategického rámca. Strategický rámec uznáva, že výzvy rozvoja sú úzko prepojené s otázkami bezpečnosti. Inými slovami, myslíme, že dosiahnutie mieru, stability a bezpečnosti sú veľmi dôležité na to, aby sme bojovali proti chudobe. Strategický rámec preto stanovuje komplexný rámec sektor a prístup, ktorý spája všetky politické prístupy a možnosti, ktoré Európska únia má, hlavne rozvoj politického nástroja pre bezpečnosť. No a snažíme sa odstraňovať všetky prekážky, vážená pani predsednička, latentný konflikt medzi Etiópiou a Eritreou je hrozbou pre mier v regióne. Osobitný predstaviteľ Alexander Rondoš už prijal opatrenia na to, aby podporil spoluprácu medzi oboma krajinami. A to na podporu plnej implementácie dohody LGS. Situácia v Somálsku tiež predstavuje osobitnú výzvu. Vítame závery z 10. septembra o transformácii v Somálsku, Somálsku čo znamená budovanie miera. rovnako Vítame vymenovanie nového premiéra a tešíme sa e, na rýchle vytvorenie novej vlády. Pre touto novou vládou Somálska, aby sa konsolidovalo obdobie transformácie, tak pre vládu bude dôležité podľa nášho názoru podporiť zmierenie a vytvorenie zodpovedných politických štruktúr. Nová somálska vláda bude tiež musieť preukázať e, vyššiu mieru transparentnosti pri využívaní prostriedkov prospech svojich občanov. No a na záver, v mene zväčšie, môžeme ešte povedať, že e, somálska jednotka na našej delegácii v Nairobi, nový osobitný vyslanec OSM EU pre e, Somálsko a EDUSR, a všetci sú pripravení rokovať s novým vedením, čo zlepší angažovanosť a činnosť EÚ v Mogadišu. No, ďakujem pekne. Slovo dostáva teraz zástupca komisie. E, to je pán Dušato. Nech sa páči. Yes, thank you, chair. So for... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja súhlasím s pripomienkami je zväčšie a keď budú nejaké ďalšie otázky, tak rád na ne zodpoviem. Ďakujem pekne. Stifler. Pani Stifler, máte slovo na záver, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som nechcela mm, opätovne vystupovať. Všetky pripomienky prijímam, no a ak máte nejaké ďalšie pripomienky a podnety, podnety tak ich rada príjem, príjmem. Ďakujem pekne a ja pripomínam, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 10. október 12.00 a 5. novembra sa uskutoční hlasovanie o stanovisku. nous sommes un peu en avance aujourd'hui sur l'horaire. Nuž, mm, teraz trochu výnimočne máme časový predstih. No a spravodajca pre naše, naše ďalšie stanovisko. Toto ešte nie. No a prejdeme k bodu 10. A to je stanovisko pána Alfa Svensona. Revízia stratégie EÚ pre ľudské práva. No a toto stanovisko sa zoberá otázkou opatrenia a stratégie Európskej únie pre ľudské práva, demokraciu, ako eh, by sa dali štruktúrovať demokratickejšie, účinnejšie ako by sa dali zosúľadiť s rozvojovou pomocou. Viete, že 17.9. sme už nemali čas na prijatie stanoviska pána Svensona, a pretože hlasovanie trvalo veľmi dlho o no, nástroji BCI. Pán Svensson bol taký láskavý a svoje stanovisko preložil na dnešný deň. A súhlasí tiež s tým, že dostane teraz slovo 15 minút skôr, ako bolo plánované. Takže pán Svensson, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja to nevnímam ako nejakú veľkú obetu. Jednoducho teraz uplynul určitý čas a je dôležité pracovať na tejto stratégii a zaujímavé, že sa to podarilo trošku skôr, ako sa plánovalo. Čo sa týka e, stratégie alebo revízia ľudskoprávnej oblasti, to je veľmi dôležité. Myslím si, že to je veľmi dôležitá téma, je to veľmi dôležité nie len pre náš výbor, ale vlastne aj pre celú našu činnosť v rámci Európskej únie. Vieme, že v medzinárodných súvislostiach Európska únia je najsilnejším aktérom. Niekedy je vlastne Európska únia jediný aktér, keď ide napríklad o hodnotenie ľudských práv a hodnotenie slobôd prostredníctvom tej novej stratégie bude mať teda ešte lepšiu mieru koordinácie a budeme mať ešte silnejší hlas. Takéto niečo je nevyhnutné a preto musíme zdôrazniť, že táto myšlienka je dôležitá, musíme ju ďalej rozvíjať. Ja vítam skutočne novú stratégiu v rámci mojho stanoviska. Ľudské Autorské práva to nie je len právnický termín, tu ide o širšie súvislosti. Samozrejme, ľudskoprávna agenda e, musí byť prepojená s perspektívou rozvoja. To znamená, že práve tu je tá oblasť, kde náš výbor zohráva dôležitú úlohu. Ja by som chcel zdôrazniť práve tú perspektívu rozvoja. Napríklad hodnotenie základných ľudských práv to je veľmi dôležité, musia sa hodnotiť takéto štáty, ktoré dostávajú rozličný typ pomoci od Európskej únie, pre všetkým rozpočtovú podporu. No a tu je príslušný odsek, ktorý sa zaoberá práve politikami EÚ v oblasti rozvoja a tu ide o to, že tieto politiky povolujú, alebo teda musia zabezpečiť to, aby sa aspoň v niektorých oblastiach podarilo zlepšiť, e, zlepšiť e, ľudské práva to znamená, že zároveň je dôležité, aby naša politika neprispievala k zhoršovaniu situácie. To znamená, že na to, aby sa podarilo uskutočňovať tieto práva, tu je veľmi dôležitá koherentnosť a už sa hovorilo o tom, že sa musíme zamerať na ľudskoprávnu oblasť. Bolo predložených 25 pozmeňujúcich návrhov v mojej správe. Veľkú väčšinu podporím v rámci hlasovania. No a ďakujem pekne tým kolegom, ktorí e, spolupracovali a predložili pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne pani predsednička za slovo. Merci. Ďakujem pekne. No a slovo dostane teraz zastupca ESVČ, ktorý to zastupuje pán Svan. Nech sa páči, máte slovo. Kind, Ďakujem veľmi pekne pani predsednička. Ja som prišiel pomerne nepripravený, pretože s ohľadom na odporúčania váženého pána poslanca je ťažké s nimi nesúhlasiť. No a ja len zareagujem na to, na dve boli jeho pripomienka poprvé, e, že potrebujeme hodnotenie hlavne, čo sa týka rozpočtovej e, podpory. Už, tak to môžem povedať, že už v súčasnosti to tak je. Ostatných niekoľko mesiacov sa zaoberáme novým mechanizmom e, riaditeľ komisiou pre rozpočet, ktorý, ktorý, ktorá zaručí, aby tie základné hodnoty, čo je v podstate všetko, čo sa týka ľudských práv, vždy budú zohľadnené vo všetkých rozhodnutiach o rozpočte. No a druhá vec, ktorá tu zaznela, že treba zajistiť, aby politiky EÚ neporušovali ľudské práva, tak to je ošetrené už v akčnom pláne ktorý je súčasťou strategického rámca, kde sa špecifikuje, že toto je prvé, prvé opatrenie, e, kde treba zohľadňovať ľudské práva vo všetkých e, dopadových štúdiách a hodnoteniach dopadov. No a ja môžem len potvrdiť, že komisia to tak aj robí. Takže s vašim dovolením na tomto mieste teraz skončím. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostane komisia, ktorú zastupuje pán Valdam Brinks. Ďakujem pekne, predsednička, za to, že som dostal slovo. Aj my by sme chceli privítať odporúčania pána Svensona. A ako povedali kolegovia, je veľmi ťažké s tým nesúhlasiť No a ja súhlasím s tým faktom, že čo sa týka no, bodov 3 a 7, tak eh, sme spokojní s tým, že spravodajca žiada obnovené eh, snahy o podporu ochrancov a obrancov ľudských práv. No a hlavne týmto smerom ide nový návrh komisie pre ľudské práva, rozpočet pro ľudské práva, navrhujeme jeho navýšenie, dúfame, že parlament to podporí. My sa snažíme lepšie podporovať ochrancov ľudských práv, bojovníkov za ľudské práva a pomáhať im v naliehavých situáciách. A rovnako by som chcel zdôrazniť odporúčanie bodu 5, a to integrovať stratégie, národné stratégie pre ľudské práva a pomoc pre tretie krajiny. Toto je Samozrejme, samozrejme chcem, aby to bolo vykonané v súlade s ESVČ, ale už teraz už v lokálnych výzvach pre ľudské práva, nástroje pre ľudské práva, tak delegácie už tak zapájajú stratégie pre ľudské práva do svojich nejakých vyhlásaní na obstarávanie, takže toto odporúčanie jednoznačne príjmame a vítame. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vy si iste pamätáte, že dátum na prekladanie pozmeňujúcich návrhov bol stanovený na 20. septembra, ale z dôvodu z, toho dôvodu my sme mali hlasovať o tomto návrhu, ale No a preto, ak zajtra budeme hlasovať o stanovisku. E, chceli by ste na záver ešte slovo, pán Svensson, než prejdeme k ďalším. Ďakujem pekne za tieto pozitívne komentáre, ktoré som si vypočul. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby existovala neustála obozretnosť, ktorá sa týka dodržiavania ľudských práv. To znamená, že nie je to tak, že vlastne raz a navždy sme prijali rozhodnutie ktoré je nemenné, ale musíme si sami sebe pripomínať o tom, aké je dôležité to, čo sa spomenulo, že je dôležité chrániť integritu jednotlivca v každodennom živote vo všetkých súvislostiach. Ďakujem pekne za komentáre. Ďakujem pekne, takže o tomto stanovisku budeme hlasovať zajtra. Est-ce que monsieur est parmi nous? Je medzi nami pán Westberg. Áno, dobre, ďakujem. No takže vrátime sa k bodu 9 dnešného programu. kde sa budeme zaoberať jednou osobitnou správou o účinnosti rozvojovej pomoci Európskej únie pre potravinovú bezpečnosť subsaharských krajín v Afrike. No a najskôr si vypočujeme kolegu Saloma k osobitnej správe výboru auditorov o účinnosti rozvojovej pomoci EÚ pre potravenú bezpečnosť v krajinách subsaharskej Afriky. Takže ide o správu účtovného dvora alebo dvora auditorov z udelenia absolutória 2012. gestorským výborom je výbor pre rozpočtovú kontrolu. A my 2011 no je tu pán Vesper, ktorý je členom dvora auditorov, a zaoberá sa touto vecou. Ďakujem pekne za to, že ste prišli a dostanete okamžite slovo. Ďakujem, predsednička. Ja by som chcel stručne predložiť hlavné návrhy a nálezy tohto auditu, ktorý vykonal dvor auditorov. Už najskôr pár, pár slov k samotnej postravinovej bezpečnosti. Potravinová bezpečnosť už dlhé roky je celosvetovým problémom pričom približne 1 miliarda ľudí na celom svete trpí hladom. Bolo to definované ako stav, kde všetci ľudia v každom momente majú telesný alebo fyzický e, prístup k potravinám, aby mohli plniť e, svoje potravinové požiadavky. Najväčší problém je potravinová bezpečnosť v subsahárskej Afrike, kde e, až 239 miliónov ľudí v roku 2010 trpelo nedostatkom jedla. To znamená 30 celkovej populácie. Na obdobie, v období 2002 až 2010 Európska únia financovala programy, programy a zásahy pre potravinovú bezpečnosť vo výške 3,1 eh, miliardy eur. No a to je hlavná forma spolupráce s subsahárskou Afrikou ako e, spol, po, po, prostredníctvom toho ďalších nástrojov. E, prvý nález je e, rozpočtová, rozpočtový riadok pre potrebnú bezpečnosť, kde sa majú zaisťovať zásahy pre krátkodobé operácie, dlhodobé práce alebo technickú pomoc, podporiť potrebnú bezpečnosť čiže poskytujú sa osivá, nástroje a ďalšie nevyhnutné, nevyhnutné záležitosti pre e, zaučenie potravinovej bezpečnosti. Druhá vec je, sú tematické programy pre potravinovú bezpečnosť, ktoré mimo iného podporujú výskum aj vývoj v polnohospodárstve a udržateľný manažment prírodných zdrojov. A tretí nástroj je Food Facility z roku 2008 na to, aby e, sme dokázali rýchlo reagovať na e, krízu e, cien v subsahárskej Afrike. No a teraz pár slov k práci samotného auditu dvora auditorov. Hodnotila, či rozvojová pomoc EÚ v subsahárskej Afrike je účinná, a to analýzou toho, či je to relevantné pre krajiny, pre potreby krajiny a či zase EU sú efektívne a účinné. Zameriavali sme sa na priamu rozvojovú pomoc EÚ pre tri rozmery potravinovej bezpečnosti. Dostupnosť potravín, prístup k potravinám a nutričné využitie potravín. A t- navštívili sme tri krajiny, Etiópiu, Malavy a Rwanda. A ďalšie ďalšie revízie sme vykonali pre ďalších 13 krajín. Dovolte mi teraz eh, povedať niečo k hlavným nálezom a záverom auditu. Závery znejú, že pomoc EÚ pre subsahárku Afriku je efektívna a je významným príspevom pre dosiahnutie potravinovej bezpečnosti. Európska únia je prominentným medzinárodným hráčom pri dosahovaní potravinovej bezpečnosti v mnohých subzárských krajinách a poskytuje účinnú pomoc, pokiaľ ide o disponibilitu potravín a zdravie potravín. Rozvojová pomoc EÚ je relevantná, pokiaľ ide o potreby týchto krajín a existuje vzájomné dobré doplňanie sa z EDF. Potravinový program bol vybudovaný za pomerne krátke obdobie a predstavuje ďalší záväzok EÚ eh, e pre dosiahnutie potravinovej bezpečnosti v rozvojových krajinách. Eh, pomoc dosahuje dobré výsledky a polovica z nich eh, má dobrý výhľad na to, aby sa stali udržateľnými. Ale je tu priestor aj pre vylepšenie vo viacerých oblastiach Komisia sa sústredovala na pomoc krajinám, ktoré majú najvyšší počet podvýživených osôb, ale nezohľadnila potenciálny rozsah pomoci v ďalších krajinách, ktoré majú tiež chronický nedostatok potravín. Potravinový program, ktorý bol reakciou eh, na eh, nedostal potravín a krízu z roku 2007-2008 e, neriešil tento problém úplne. EÚ e, má túto prioritu, pokiaľ ide o prístup potravín, ale komisia nekladla dostatočný e, dôraz na výživnosť. Zásahy tiež nie v dostatočnej miere dosahovali cieľa a niekedy boli ciele nadmerne ambiciozne. len polovica zásahov má e, perspektívu udržateľnosti. Správa hovorí, e, teda je adresovaná ESVČ a Európskej komisii. Pre rok 2013 komisia a ESVČ by mali vykonať štrukturované posúdenie potravinovej situácie v každej krajine. a systematicky zvážiť potenciálny rozsah pomoci EÚ. Komisia a SVČ by mali preveriť spolu s ďalšími rozvojovými partnermi možnosť trvalého nástroja pre financovanie doplnkových opatrení a tiež posúdiť E, možno sa aj budúcich kríz v rozvojových krajinách. Komisia a ESVČ by mali dať primeranú prioritu, pokiaľ ide o výživnosť, keď stanovujú stratégie a využívať politický dialog s partnermi, najmä pokiaľ ide o rozpočtové programy pomoci. Komisia by mala stanoviť také ciele, ktoré sú merateľné na základe výkonnostných indikátorov. Mali by zabezpečiť, aby ciele boli dosiahnutelné a lepšie posúdiť riziká a získavať informácie o dopade. Komisia by mala lepšie posudzovať udržateľnosť polnospodárstva. Komisia by tiež mala klásť väčší dôraz na polnohospodárskú službu a pomoc po žatvách. Mala by tiež poskytnúť primeranú pomoc e, pre e, zárobkovú činnosť e, príjimateľov pomoci. Ďakujem. Euh, merci beaucoup. Je donne maintenant la parole. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, udelujem slovo pánovi Gerovi Salom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi Vesberkovi, členovi dvora auditorov. Ďakujem za vašu správu. Tie hlavné črty správy ste práve predstavili. Sú tu tri dôležité otázky. Prvá. Pomoc, ktorú EÚ poskytuje prostredníctvom troch nástrojov, o ktorých sa tu hovorilo. Otázka znie, bola táto pomoc efektívna? Teda, dosiahli sme stanovené ciele? Bola pomoc relevantná, to znamená, znamenala príspevok k zlepšeniu e, možností potravinovej bezpečnosti v týchto krajinách. Prebehli aj štúdie na niektorých miestach. A, te, a posledná otázka. Keď sa pozrieme na výsledky, možno z nich urobiť záver, že ide o udržateľnú pomoc. Teda má pomoc pokračovať rovnakým smerom, má sa stať takto udržateľnou. A správa hovorí, že na všetky otázky možno e, odpovedať e, áno. E, bola teda účinná, relevantná a udržateľná. A e, hovorí sa tiež o tom, že sú tu možnosti e, urobiť ešte niekoľko ďalších krokov. Tam ide predovšetkým o dve oblasti. Napríklad možno túto pomoc rozšíriť na ďalšie krajiny. A teda ide o potravinový program, e, ktorý by sa mohol zmeniť na štruktúrálnu pomoc. A potom je potrebné ešte dôraznejšie vyzvihnúť potravinovo technické aspekty. Je tu niekoľko odporúčaní pre komisiu na konkrétne opatrenia. Ide napríklad o obsah našej pomoci, ale ide aj o metódy vyhodnocovania, teda e, napríklad o vypracovanie výkonnostných indikátorov. Keď sa teda pozme na správu e, dvora auditorov, tak by sme mohli byť e, celkom spokojní, pokiaľ ide o účinnosť našej pomoci keď ju porovnáme s cieľmi, ktoré sme si stanovili. Ale keď sa pozrieme na reálny svet, keď sa pozrieme, čo sa vo svete deje, konkrétne teda v subsahárskej Afrike, tak potom e, je tu dôvod na starosti a nemôžeme byť úplne spokojní, aj keď e, tú spokojnosť môžeme takto konštatovať. Prečo by sme mali byť nespokojní? Poprvé, Potravinové krízy stále, sú stále častejšie. A tým aj majú tvrdší dopad. Sú to teda krízy, ktoré e, sú stále častejšie a preto sa zhoršuje situácia miliónov ľudí. Lebo ešte sa nezatavili z predchádzajúcej krízy. Takže e, otázka, prečo sú krízy častejšie, tak prvý dôvod sú prírodné katastrofy a treba jasne povedať, že ide o človekom spôsobené krízy, teda klimatické zmeny a dopady klimatických zmien. Potom sú tu ešte ďalšie dôvody, ktoré súvisia s krízou, tá hospodárska kríza, finančná kríza. E, a tá má ešte e, ťažšie dopady na menej rozvinuté krajiny. No a potom by som mohol uviesť tiež zvláštne príznaky e, prevladajúcich produkčných modelov. Teda sú to viac menej špekulácie, teda snaha e, zarobiť na potravinách a najmä keď je nedostatočná ponuka. Takže ak sa pozrieme na odporúčania Spojených národov v roku 2010, bola konferencia o mileniových cieľoch a tam sa hovorilo o jednotlivých krokoch splnenia týchto cieľov. Vtedy sme mali ešte väčšiu nádej, že sa podarí tieto ciele e, splniť. Dnes ale sme sa tomuto vzdialili. Výbor tie dôvody pozná, nemusím to opakovať, ale rozvojová pomoc musela sa zmieriť s viacerými e, ústupkami a krátením. A pri vykorení hladu do roku 2010 malo byť možné splniť tieto ciele, ale to sa nepodarilo. A ešte je tu jedno posolstvo z tejto správy Dvora auditorov. reagujeme konjunkturálnymi mechanizmi, ale mali by sme asi e, konať prostredníctvom štruktúrálnych nástrojov a konať preventívne. Teda to je istý scenár, to je základ toho stanoviska, ktoré predkladám. A o tom sme už častejšie hovorili vo výbore. A ako som povedal, e, ide o to, aby sme vyvinuli systémy včasného varovania, aby sme predchádzali potravinovým krízam a pán Vesber to už povedal, ide nám o to, aby ESVČ zohrávala dôležitú úlohu a musíme teda stanoviť e, a pomenovať jednotlivé rizika. A tiež sme sa zhodli na tom, že je dôležité, aby sme viac zohľadňovali aspekty pridanej hodnoty. Chceme sa obratiť na komisiu, aby vypracovala správu. No a nechceme e, sa obmedzovať na nestabilitu trhov. Chceme, a to sa týka predovšetkým komisie, pripraviť konkrétne opatrenia, regulačné opatrenia, operatívne opatrenia. Myslím, že tie regulačné opatrenia e, nám musia umožniť konať globálne. Musíme regulovať potravinové trhy. A ten operatívny aspekt znamená, že musíme mať rezervy potravín a tým vlastne predchádzať e, špekulatívnym krokom. No a potom Ide o prístup k pôžičkám e, zo strany jednotlivých polnohospodárov. Tento výbor tiež e, zastáva lepšie, koherentnejšie plánovanie. No a napokon, myslím si, že väčšina poslancov, či možno všetci mi budú, dajú zapravdu, že musíme sa pozrieť aj na MMF, teda na finančné otázky a tam je viacero nedostatkov. Je tu skupina krajín, ktorá súhlasí s navýšením finančného rámca a tam sme sa jedno parlament, teda 5% navýšenie pre budúci rok, to sme požiadali. Potom je tu ďalšia skupina krajín, ktorá si myslí, že by sme mali zostať v roku 2013, pokiaľ ide o Medzinárodný menový fond. E, to by bolo reálne, totiž e, ide o e, pokles a EÚ musí riešiť ešte iné aktivity teda bol by to úpadok. A potom ďalší sú za zníženie. E, myslím, že my by sme sa mali zasadzovať o to, aby viacročný finančný rámec bol navýšený smerom nahor a aby sme nemali, aby sme nepostihovali rozvojovú pomoc. Mnohé krajiny v poslednej dobe sa celkom zreteľne zasadzovali napríklad socialistická vláda v Španielsku. Zasadzujú sa za to, aby sa e, zvyšovali tieto percentuálne sadzby. Takže to je z mojej strany všetko. Myslím, že by sme sa mali zasadzovať za navýšenie alebo minimálne za udržanie úrovne z roku 2013, lebo inak sa vzdialíme naplneniu mileniových cieľov a tie sú pre nás veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem, pán Guerrero Salom. Pán Noizer. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za e, túto zvláštnu správu, ktorá je hodnotná Takže máme tu input a output je v poriadku a to je to dôležité na tej správe. Nechcem tie príliš preceňovať tú správu, ale pokiaľ ide o ciele po roku 2015, teda milenové ciele, ja si myslím, že pri boji proti chudobe ako výbor musíme viac hovoriť o príčinách chudoby a, a musíme tieto riešiť. Myslím, že milenové ciele sú v poriadku, pokiaľ ide o boj proti chudobe a ukazuje sa, že sú efektívne. Ale napriek tomu stále sa príliš venujeme príznakom chudoby. A musíme sa viac sústrediť na príčiny. Po roku 2015 eh, vtedy budú inak formulované alebo vtedy pri doplatnosti ďalšie milové ciele a dovtedy, najskôr dovtedy musíme e, hovoriť o dôsledkoch pomerov moci e, v týchto krajinách, eh, teda akú participáciu má obyvateľstvo, aká je tam právna istota a najmä musíme hovoriť o otázkach rozdeľovania v týchto krajinách. Príklady v Afrike poznáme, chcem ešte hovoriť aj o Číne a Indii teda už vypadávajú zo skupiny najmenej rozvinutých krajín, ale e, napriek tomu e, v týchto krajinách sú ešte stále dve tretiny ľudí, ktorí sú pod úrovňou e, najhoršej, najnižšej chudoby a o tých musíme tiež hovoriť vo výbore. Ďakujem kolegovi Ernestovi, pretože naznačuje impulzy pre našu prácu vo výbore do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. A teraz by som rada prehovorila ja. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si správu dvora auditorov a pán Gerro Salom to povedal tiež, že potravinová pomoc do veľkej miery dosiahla svoje ciele a je veľmi kvalitná možno, ale tiež hovoriť o skresľujúcich aspektoch e, spoločnej politiky rybolovu a obchodnej politiky, pretože e, v jej dôsledku boli zničené mnohé zdroje v Afrike. V súčasnosti sa šetrí, rozpočty sa krátia a to najmenej, čo by sme mali dosiahnuť, je to, aby sme sa postarali, aby spoločná rybolovná potýka, o ktorej sa teraz znova rokuje a členské štáty ako Francúzsko, Španielsko alebo Taliansko, aby ehm, tieto krajiny totiž sú proti e, stanoveniu maximálneho výnosu. A to sú teda krajiny, ktoré sa bránia proti tomu, aby sa im zakázala rybolovná pobreží afrických krajín. No teda toto sú tie skresľujúce dôsledky a pri takýchto opatreniach musí ísť o obyvateľstvo týchto pobrežných krajín a musí ísť o ochranu životného prostredia. A keď teraz e, sa hovorí o znížení potravenovej pomoci, hoci E, sme týmto krajinám sami odobrali prostredníctvom rybolovnej politiky isté zdroje, tak to je vážna vec. Chcela by som apelovať na poslancov, aby sa zasadzovali vo svojich krajinách, aby naša politika rybolovu bola e, taká, ktorá obstojí e, pred týmito krajinami. Nemôžeme mať na zreteli len krátkodobé obchodné ciele. Tieto nemôžu ohrozovať dlhodobý rozvoj v týchto krajinách, pretože obyvateľstvo v týchto krajinách musí mať možnosť e, e, živiť samých seba. Slovo má teraz komisia. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dovolte, aby som na úvod povedal, že sme skutočne veľmi spokojní s tou správou dvoru auditora. Ide tu o potravinovú pomoc pre štáty v subsaharskej Afrike. Myslím si, že dvor auditorov odvedol skutočne veľmi kvalitnú prácu a my sme veľmi radi, že sme mali eh, veľmi dobré eh, vzťahy a kontakty v rámci tejto práce a že sme vlastne boli zapojení aj do prípravy jednotlivých záverov. Komisia zobrala na vedomie túto správu a chce zabezpečiť to, aby tieto odporúčania boli aj implementované. A to je veľmi dôležité pre všetkým na plánovaní v období 2014-2020 Chcel by som sa zamerať na jeden konkrétny príklad. My sme sa zabrali 52 štátmi, ktorých e, bol chronický nedostatok potravín a dvor auditorov sa obrátil na príslušné delegácie v týchto štátoch. No a ide o to, že zaobrali sa jednotlivými možnosťami. Ide tu napríklad o to, ako nielen ako riešiť potravinovú krízu, ale aj to, ako zabezpečiť dostatok zdrojov na zvládnutie e, takýchto veľmi zložitých situácií. No a čo sa týka politických aspektov, samozrejme aj tie sú veľmi dôležité. 3. oktobra, takže iba minulý týždeň, komisia schválila oznámenie, ktoré sa týka odolnosti tu ide o zvládanie potravinových kríz. Takže máme teraz toto oznámenie. No a my sme vychádzali zo správy dvoru auditorov, a snažili sme sa z toho vyvodiť závery. V tomto oznámení nájdete množstvo odporúčaní. Tu ide o to, ako je možné posilniť kapacity partnerských štátov na to, aby mohli zvládnuť potravinové krízy. Potom je tu ešte ďalšia vec, ktorá sa nachádza v správe, to je nedostatočná výživa detí. Myslím si, že táto správa prichádza e, v správnom čase. Je to dlhotrvajúci problém, táto podvýživa detí, ale posledných rokoch sa vykonal istý výskum tejto oblasti a teraz máme presnejší prehľad o tom, ako je rozšírená podvýživa u detí. 3,5 milióna detí vo veku pod 5 rokov. E, to je to číslo, koľko toto, tento počet rastie, tak teraz sa to podarilo vyčísliť. A to, čo považujeme za veľmi dôležité, je, že celkovo je to viac ako 175 miliónov detí, ktoré sú podvýživené. To znamená, že sa nemôžu e, rozvíjať v plnej miere tak fyzicky ako psychicky. To znamená, že táto otázka je veľmi dôležitá, nielen z humanitárneho, hľadiska, ale je nutné sa s tým zaoberať aj preto, lebo to ovplyvňuje rozvoj potenciál týchto detí. My sme e, placovali na týchto otázkach a spolupracovali sme tu s viacerými kolegami a, a plánujeme vypracovať dokument, ktorý sa bude týkať našich politík v tejto oblasti. Tie odporúčania v tejto oblasti sú súčasťou aj našich diskusí o rozpočtoch 2014-2020 tu ide o, zatiaľ o technické diskusie o to, akým spôsobom sa, upla, sa má upraviť to finančné nariadenie. To znamená, že je veľmi dôležité, aby Európska únia mohla posilniť svoje trastové fondy, ktoré má v tejto oblasti. To znamená, že musíme sa poučiť z minulosti, z tých kríz a toto je veľmi dôležité z hľadiska kapacít komisie a schopností európskych inštitúcií. Môžem spomenúť e, nástroj, e, potravinová pomoc, ktorý, a toto je možné zabezpečiť až 1 miliardu pomerne krátkodobo. No a sú to návrhy, ktoré budú predložené parlamentu budúci týždeň. To znamená, že budeme schopní takto prezentovať možnosti komisie. Komisia tu má na 3 roky asi 3,5 miliardy. To je ako dodatočný objem. To znamená, že toto sú prostriedky, ktoré môžeme využiť aj v oblasti subsahárskej Afriky, to znamená, že máme tu určité možnosti, zároveň sú tu mechanizmy, ktoré sú lepšie upravené na to, aby mohli pomôcť v čase krízy. No a chceme podporovať štáty, aby boli lepšie pripravené na potravinovú krízu, Doteraz to niekedy fungovalo tak, že boli tu určité negatívne vplyvy z hľadiska potravinovej bezpečnosti v daných krajinách. Dôležité je zabezpečiť určitú pružnosť, musíme si uvedomiť, že keď vznikne nejaká kríza, musíme sa samozrejme zamerať na riešenie kríz a musíme sa zamerať pre všetkým na prevenciu. Myslím si, že to bola väčšina tých vecí, ktoré som chcel spomenúť. Pevne verím, som zodpovedal vaše otázky. Toto je vlastne poprvýkrát, čo som sa zúčastnil takejto diskusie a neviem, že či moje odpovede vám e, sú dostačujúce, ale som samozrejme otvorený vašim ďalším otázkam a dopytom. Merci, madame. Takže ďakujem pekne, pani predsednička. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Vesbergovi na záver a potom ešte spravodajcovi Guerrerovi. Well, I would, uh, only, uh, like to say that... Ja by som iba chcel povedať, že my sme veľmi spokojení s tým oznámením a spoluprácou s komisiou v tejto etape. Ďakujem pekne. Monsieur Guerrero, vous avez la parole pour conclure. Nech sa páči, pán Guerrero, máte uh, slovo na záver. Ďakujem pekne. Na adresu zástupcu komisie by som chcel povedať následovné. Iste viete, že keď sa niečo udeje prvýkrát, sa to nedá zopakovať. Takže buďte radi, že ste tu prvýkrát na tomto výbore a druhý a tretí krát, keď tu budete, zistíte, že e, my, členovia tohto výboru, sme rozumní ľudia. No a dovolte ešte krátku pripomienku. Je to konec koncov aj súčasťou môjho návrhu ktorý, ktorý sme adresovali rozpočtovému výboru. My by sme chceli reagovať štruktúrovanie na jednotlivé problémy v oblasti potravinovej bezpečnosti. To znamená, že tento koncept tej odolnosti to je pre nás veľmi dôležité z hľadiska nášho výboru, ale samozrejme musíme si uvedomiť, že ak nastanú nejaké neočakávané situácie a problémy, je dôležité mať možnosť zakročiť a preto by mm, som sa chcel spýtať komisie, či by nebolo rozumné ponechať ten potravinový nástroj, e, alebo či by sa nemal v rámci viacročného finančného rámca, teda budúceho, zapracovať podobný nástroj. Ďakujem pekne za túto veľmi dôležitú prácu ktorú odviedol náš výbor. No a e, dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to e, diskusia s zatvorenými dverami. Je tu e, bod číslo 11. No a je to diskusia o DCI. Ale teraz sme pracovali skutočne veľmi rýchlo, preto preruším zasadanie nášho výboru na 45 minút. No to znamená, že o 45 minút sa potom budeme zaoberať posledným bodom nášho programu a opakujem, že to bude zatvorenými dverami. No a potom sa uskutoční zasadanie koordinátorov a zasadanie nášho výboru pokračuje zajtra ráno o 9.00 a budeme hlasovať. Čo sa týka toho bodu, za otvorenými dverami, môžu sa, môžu sa zúčastniť poslanci, asistenti, politickí spolupracovníci, ako aj personál Európskeho parlamentu. Všetky ostatní by som chcela poprosiť, aby opustili sálu, keď pristúpime k tomuto bodu. A teraz tá spomínaná prestávka na 45 minút. correction, je suspends jusqu'à 5 heures. Nous allons gagner un quart d'heure. 17 heures. You must be here at... Takže opakujem, nezačíname o 17.15, ale o 17. Takže prestávka nie je 45 minút, ale iba 30.